problémy. To znamená, že nikdy nemôžeme mať pravú integráciu eh, týchto systémov. A prečo by sme mali? Prečo by sme nemali mať eh, súťaž medzi týmito systémami v celej Európe? Prečo by sme nemohli mať eh, suverené systémy, ktoré budú fungovať samostatne. Nemôže predsa o tom rozhodovať komisia alebo rada. Musíme mať súťaž, hospodárskú súťaž. E, hospodárska súťaž je to, čo ženie ekonomiku dopredu. Európska ekonomika nie je na tom veľmi dobre, za to britská ekonomika je na tom výborne e, po rozhodnutí o Brexite. Sú štáty, ktoré majú problém, italianské banky e, sú na tom naozaj veľmi zle a celkovo náš systém sa zdá byť lepší. A akýkoľvek pokus zjednotí všetky systémy v Európe, urobiť ich rovnakými, povedie e, akému si sovietskému komunizmu alebo k niečomu takému. Jednoducho je to veľmi zlá a nebezpečná myšlienka. Obávam sa, že Spojené kráľovstvo s tým nemôže mať s tým nič spoločné a to všetko nás viedlo rozhodnutiu odísť e, Európskej únie. Dobre, a teraz e, prechádzame k voľnej rozprave. Pani Grapiny, nech sa páči. Ďakujem. Ďakujem pekne za slovo, pani predsednička. Naozaj nerozumiem pozícii niektorých kolegov, ktorí sú, sú, je to celé veľmi zmetočné. My rozhodne nechceme mať jeden jednotný systém sociálneho zabezpečenia. My chceme, aby sa rešpektovali práva mobilných pracujúcich, keď prechádzajú z jedného členského štátu do druhého aby boli ich nároky rešpektované a boli rovnaké ako e, tie, ktoré majú miestni pracovníci. A v tomto smere je naozaj dôležité, aby sme rešpektovali nároky na sociálne zabezpečenie všetkých a férovým spôsobom. Možno to nie je najlepšie prirovnanie, ale porovnajme situáciu s tým, čo nám táto správa prináša. Je to kompromis a ja ho podporujem. Nemali by sme tu mať ďalej také prípady ako napríklad príklad Rakúska, kde indexujú rodinné prídavky pre pracujúcich z iných členských štátov. A počuli sme o tom aj z iných členských štátov. Chceme zjednotenú Európu, chceme autentický jednotný trh. To je práve to, čo predpokladá zmluva. Ak to chceme, tak potom by sme mali mať rovnakú mzdu za rovnakú prácu, ale to znamená aj rovnaké nároky na sociálne zabezpečenie. Ďakujem pekne, pán Leners. Vy ste chceli položiť otázku modrou kartou pánovi Coburnovi, ale chcem len vysvetliť, že pán Coburn hovoril v mene skupiny, na začiatku mal hovoriť. Dám vám minútu, aby ste povedali, čo chcete, ale až po ďalšom rečníkovi. Takže pán Marias má najprv slovo a potom dostanete priestor vy. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsedníčka. Sociálne systémy sú v pôsobnosti členských štátov. To poprvé. Po druhé, flexibilný trh práce a systém vysielania pracovníkov, ktorý vytvára sociálny dumping, skutočne zmiatol politikov. Žiaden systém sociálneho zabezpečenia sa nemôže skonvertovať alebo stať systémom pre poskytovanie dotácií susedným krajinám. To je práve to, čo sa stalo nášmu systému v Grécku najmä z pohľadu tisícok bulharských pracovníkov, ktorí pracujú v Grécku. Po tretie, žiadna diskriminácia tých, ktorí pracujú legálne v členskom štáte by nemala konať. Ale na druhej strane eh, musíme zabezpečiť prenositeľnosť práv a zároveň benefity pre tých, ktorí si hľadajú pracovné miesto. A teda kým pôsobia alebo pobývajú v danej krajine, mali byť chránení. Jediná možnosť vývozu alebo teda prenositeľnosti mala byť pre dôchodky. A to je právo, ktoré nikto nespochybňuje, to je naozaj niečo, čo by si ľudia mali mať preniesť do krajiny, kde žijú. Takisto únik mozgov ten vedie k tomu, že systémy sociálneho zabezpečenia sú extrémne namáhané. Pán Leners, nech sa páči, jedna minúta. Ďakujem pekne, pani predsednička. To nebola skôr ani modrá karta, skôr to bola procedurálny, procedurálna postavka, eh, poznámka. Pán Coburn sa ne, neobťažovali, aby prišli na čas na tú diskusiu a mne to príde naozaj neférové, že potom, ako on sa vyspinkal a dá z dobre nejaký, potom príde a dostane rečnícky čas e, znova vrátený. To nechápem, odkiaľ to prichádza. Ak vám na tejto diskusii záleží, tak príďte na čas. A buďte tu. Ak neprídete, to je vaša voľba. Jednoducho, tak to je. Fair... Ja som veľmi férová predsedníčka a myslím si, že ľudia, ktorí sú na zozname zaradení a prídu, majú e, možnosť vystúpiť e, Mm, myslím si, že pán Coburn to zachytil a na budúce sa bude skôr. môžeme prejsť ďalej. Pani Oranda, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne za slovo. A pani komisárka, som veľmi znepokojená touto diskusiou a oceňujem váš rešpekt voči prenositeľnosti a ochrane sociálnych práv, tak aby sme sa vyhli podvodom a zároveň aby sme sa vyhli nekalej súťaži a nekalým podvodom respektíve akékoľvek miere právne neistoty pri, sociálnych, e, pri otázka sociálneho zabezpečenia. A práve v tomto smere je dôležité, aby sme počerkli to, že pre napríklad Galícičanov je mobilita, mobilita pracovných síl znamená emigrovať. O tom e, pomenujeme veci pravým merom. A to znamená, že e, vlastne sú odkazaní na to, aby dostávali sociálne dávky v iných miestach alebo v iných krajinách v krajine svojho pôvodu. A pracujúci, ktorí prechádzajú napríklad na portugalské hranice alebo do Portugalska ako takého sa stávajú migrantami. Zložitejšia situácia pre tých, ktorí idú do Švajčiarska. Tam sú im neuznané ani sociálne odvody, ani zdravotné poistenie. Pracovná mobilita v mojej krajine de facto znamená emigrácia. Hovorme o veciach pravým menom. A práve preto som predložila viacero parlamentných otázok práve ohľadom týchto problémových tém. Takže preto treba pracovať na tom, aby sme zabezpečili účinnejšie vyriešenie tejto otázky. Ďakujem veľmi pekne. Ďalší rečník. Ďakujem pekne za slovo, pani predsednička. Tento návrh, podobne ako niektoré ďalšie, sa snaží e, zabezpečiť e, zvýhodnenie systému ochrany, e, systému sociálneho zabezpečenia, ale treba si uvedomiť, že toto je možné len v prípade, ak tieto témy môžu byť eh, považované za univerzálne, neodňateľné a spravodlivé, všeobecne spravodlivé, lebo sa každú prácu treba zabezpečiť eh, spravodlivú odmenu, ale to nie je tá cesta, ktorou sme sa vydali v tomto smere. No, mali by sme zabrániť tomu, aby dochádzalo k postupnej privatizácii sociálneho zabezpečenia. Takisto sa zvyšuje vek odchodu do dôchodku, aby sa zabezpečila udržateľnosť systémov sociálneho zabezpečenia. Nedávna portugalská štúdia to práve dokazuje. Naj, najposlednejší vývoj v Portugalsku ale znamená, že Ehm, keď chceme vytvárať pracovné miesta, musíme už dopredu rozmýšľať nad dlhodobou udržateľnosťou systému sociálneho zabezpečenia a musíme dať pridanú hodnotu právam pracovníkov. Týmto vyčerpávame zoznam rečníkov, ktorí vystúpili aj v spontánnej rozprave. Ďalej má slovo pani komisárka Tyson. Pani komisárka, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne za slovo, pani predsednička. Vážení poslanci, poslankyne, dovolte mi poďakovať vám za túto veľmi zaujímavú a živú diskusiu o tejto veľmi dôležitej téme. My sme navrhovali modernizáciu pravidel v oblasti sociálnej spolupráce sociálnych systémov zabezpečenia už pred 2,5 rokmi. To bolo vo vhodnom čase a tento návrh sme spustili v čase, keď sme chceli zabezpečiť sociálnu ochranu stále väčšej skupiny mobilných pracujúcich. V kontexte zvýšenej pracovnej mobility a významných demografických zmien existujúce pravidlá musia byť aktualizované tak, by adekvátne chránili práva občanov. Sloboda pohybu pracovných síl existuje len vtedy, ak pracovníci si so sebou prenášajú alebo pre, majú zabezpečenú aj sociálnu ochranu. Tento nástroj dá národnej legislatívam lepšie nástroje pre boj s podvodmi. Občania a zamestnávateľia dostanú jasné termíny, v rámci ktorých sme chceli E, zaviesť účinnejšiu spoluprácu medzi orgánmi sociálneho zabezpečenia jednotlivých členských štátov. Aj to je väčšia miera právnej istoty, ktorú dlžíme našim občanom, pracovníkom a všetkým, ktorí uplatňujú právo na slobodu pohybu. To všetko sú dôvody, prečo si nemôžeme dovoliť odkladať modernizáciu modernizácie, od ochrany modernizáciu pravidel sociálneho zabezpečenia. A preto sa komisia spolieha na tento parlament, aby sme schválili pozíciu už v prvom čítaní, ktorá ukáže našim občanom a pracujúcim aj podnikom, že nám záleží na správach sociálneho zabezpečenia a že nám záleží na dobrom fungovaní nášho jednotného trhu pretože naozaj koordinácia systémov sociálneho zabezpečenia je kľúčová pre slobodu pohybu a a sloboda pohybu pracujúcich, samostatne zárobkovo činných osôb a firiem je zase kľúčová pre jednotný trh. Verím, že tento parlament ukáže občanom až do posledného dňa svojho mandátu, že ich práva e, sa počítajú, že na ich právach záleží. Že ukáže tento parlament európskym firmám, že chápe, aké majú potreby, takisto aké potreby majú malé a stredné podniky a že parlament ukáže všetkým, že Európa dokáže plniť svoje sluby. A ak dovolíte, pani predsedníčka, ešte využijem jednu minútu vášho času navyše. Toto je moje posledné vystúpenie v diskusii tohoto parlamentu a tá spolupráca medzi komisiou a poslancami tohoto parlamentu, najmä poslancami výboru EMPL, bola vždy vynikajúca, myslím si, že sa nám podarilo dotiahnuť veľa vecí do konca a chcem vám poďakovať za všetky výsledky, ktoré sa nám podarili. Želám vám veľa úspechov. Thank you, madam. Ďakujem pekne vám, pani Tyson. Som si istá, že kolegovia v výbore Ample teraz možno poznajú lepšie. Aj v mojom mene vám chcem poďakovať za vašu spoluprácu, za to, že ste sa vždy stretávali so skupinami a že ste brali na vedomie najlepšie záujmy našich občanov. Takže veľa, želám vám veľa úspechov aj v mene tohto parlamentu a veľa šťastia na budúcnosti. Teraz na dve minúty dáme slovo pánovi Balasovi, spravodajcovi k tejto téme. Stručne, pani komisárka, keďže ste tu posledný krát a ja vám chcem povedať, ja som za rozdelenie medzi lavicou a pravicou, ale vy ste predsa len ukázali, že niektorí e, tí vpravo môžu byť pokrokovejší ako tí vľavo. Za to sa vám chcem poďakovať. E, viete, čo hovoril Gandhi? Myslíme si, že nepriateľom je nenávisť a pritom je to strach. Ja som dnes počul veľa strachu v jednotlivých vystúpeniach kolegov, kolegyň a kvôli tomu počuť e, veľa nezmyslov, napríklad 6 e, mesiacov e, podpory v nezamestnanosti, aj keď ste možno, že pracovali 20 rokov a že to je darček pre tých e, z východnej Európy v porovnaní s pracovníkmi zo západnej Európy. Je tu štúdia Európskeho parlamentu, ktorá ukázala, že e, vďaka šiestim mesiacom podpory si nájdete lepšie prácu ako stroma a pritom sa to tu úplne prekrúca, keď počujem e, tých zo severu a západu Európu e, a nehovoria nič o veľkých podnikoch, ktoré vlastne organizujú sociálny dumping. To nie sú pracovníci z východu, to sú práve tie veľké firmy. Ani slovom ste to nespomenuli a nejako ich nechcete donútiť zaručiť účinnú sociálnu ochranu ich pracovníkov. Ehm, toto je, myslím, ten strach, ktorý e, prevažuje strach pred týmito veľkými nadnárodnými koncernami a nechcete si to priznať. To je veľmi smutné v mojich očiach. E, e, to, že v prvom rade hovoríte o svojej krajine, nie o všetkých pracovníkov Európy, je to možno, že iba menšina ľavého politického spektra, ale eh, je to len preto, že sa blížia eh, európske voľby. Ja myslím, že práve preto by sa bolo dobre zaoberať o všetkých, eh, za, zaoberať všetkými pracovníkmi EÚ, nestavať ich tu do konkurencie a oslabovať sociálnu ochranu. Preto dnes apelujem na všetkých pokrokovo zmýšľajúcich poslancov, ktorí si myslia, že EÚ môže byť synonymum pokroku a že dáva zmysel iba ak zaručí pokrok pre všetkých občanov bez ohľadu na ich e, štátnu príslušnosť, to je Európa, na nich sa obraciam. Nehovorím, že tento dokument je dokonalý, že všetko rieši, ale je to dnes e, signál jednoty, pokroku, a zmieru medzi pracovníkmi a boja proti nekalej konkurencii. Čiže naozaj Európa a pokrok konečne sú synonymami. Ďakujem. Ďakujem pekne spravedajcovi. Ak by sme mohli nahradiť strach eh, optimizmom a nádejou, a keďže máme trochu času, tak zopakujem eh, slova známeho írskeho poeta, básnika Hínyho a musíme vidieť nádej na druhej strane pomsty, veriť, že to druhé pobrežie sa dá dosiahnuť, dá sa k nemu doplávať. A musíme veriť eh, nádeji a liečivým eh, schopnostiam lásky. A teraz prerušíme krátky, eh, na krátky čas rokovanie. Za chvíľku začne rokovanie o budúcnosti Európy. Vystúpi premiér Lotyšská pán Karinč. Nech sa páči.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 Dnes môžeme začať okamžite. Všetci poznajú nášho priateľa, bývalého poslanca tohto parlamentu. A ďakujem veľmi pekne, že ste prijali naše pozvanie na túto dôležitú rozpravu o budúcnosti Európy. Poznáte veľmi dobre tento parlament a rozpráva s vami bude veľmi jednoduchá. Veľmi dobre poznáte stanovisko a pozíciu Európskeho parlamentu, viete, aký je dôležitý Európsky parlament, poznáte predsedu Európskej komisie, aj podpredsedu Európskej komisie. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. Sme veľmi radi, že ste tu. A Európsky parlament bude teraz v stredobode rozprávy o budúcnosti Európskej únie. Ste váženým bývalým členom tohto parlamentu a ďakujem aj pekne, že ste prišli. Otváram elektronickú registráciu do systému spontánnej rozpravy, ktorá sa ukončí po prvom vystúpení pána premiéra Karinča. augsti godātais tajani kungs prezident juncker Vážený pán predseda Tajani, vážený pán predseda Juncker, vážení poslanci, dámy a páni, priatelia. V prvom rade musím povedať, že som naozaj veľmi rád, že sa vám môžem prihovoriť tejto veľmi dôležitej téme, ktorou je budúcnosť Európy. Ako veľmi dobre viete, takmer 10 rokov som pracoval v parlamente, bol som poslancom Európskeho parlamentu a podarilo sa mi naučiť pár vecí za toto obdobie. A keď tu človek chce mať prejav, e, musí poznať aspoň e, tri jazyky, pretože inak e, to nejde. Takže teraz je to môj druhý jazyk. S francúzštinou je to žiaľ príliš ťažké pre mňa. Rozumiem, ale vystúpiť po francúzsky to je trošku nad moje sily. In English. All this is language. A teraz prejdem do angličtiny, toto je štvrtý jazyk. Je to zmena koniec volebného obdobia a nové voľby sú naozaj časom na úvahy o tom, čo bolo. Ale skôr, než pôjdeme dopredu, tak sa chcem vrátiť trošku do minulosti, aby sme si tu trošku vytvorili kontext. Lotyšsko. Európa. Čo spája Európanov? Keď sa nad tým zamyslíte, sú to spoločné dejiny, ešte od čias starovekého Grécka a Ríma cez kresťanstvo, ktoré sa rozšírilo po celej Európe. A práve toto kresťanstvo sa rozšírilo až po, po Baltie, ktoré ešte nebolo súčasťou tohto spoločného kultúrneho dedictva. Iba v 12. 13. storočí pápež v Ríme povedal o poriadku križiackej výprave proti nekresťanom po Balti. Od tých čias naša krajina prešla všetkými kultúrnymi zmenami, ktorými prešiel aj zvyšok Európy. Či už to bola renesancia, reformácia, osvietenstvo. Dnes naša krajina je predovšetkým luteránska krajina. Na juhu máme e, silný katolicizmus na východe. My Sami sa považujeme za severoeurópanov, to je jasné. Sme pragmatickí, sme trpezliví, rozmýšľame racionálne a takisto dodržiavame zákon. Náš e, kultúra je veľmi tvorivá a ľudia sa vždy pretlačia dopredu. Stovky rokov po zavedení kresťanstva naša krajina čelí rôznym politickým a vojenským tlakom. Občas to bolo z Polska, občas z Nemecka, občas zo Švedska, občas z Ruska. Počas celého tohto času sme si ale zachovali svoju totožnosť, svoju kultúru a jazyk. Až koncom prvej svetovej vojny v roku 1918 sa nám podarilo konečne vyhlásiť našu vlastnú nezávislosť a trvalo to ďalšie dva roky, kým sme sa zbavili zvyškov eh, ruskej a nemeckej armády, ktoré tam zatiaľ ešte boli. Môj starý otec, otec môjho otca, eh, vstúpil do cárskej armády ako eh, cársky vojak. Potom sa stal bolševickým vojakom, ktorý bojoval v revolúcii proti cárovi. A keď jeho jednotka počula, že naša krajina vyhlasila nezávislosť, tak sa vrátil naspäť do svojej krajiny a tam bojoval za nezávislosť. To boli typické dejiny našej krajiny. Potom e, prišla druhá svetová vojna. Veľmi poškodila celú Európu. A tu prichádzam do obrazu. Ja som synom utečencov vojnových utečencov. Moji rodičia boli deťmi v roku 1944. Otec mal 14, mama 8 a ušli na malej lodi z Lotyšska do Švedska. Asi 5000 Lotyšov eh, prišlo do Švedska a 2000 do Nemecka, keď prišla ruská armáda, po druhý raz zničila krajinu. Moji rodičia vyrasli vo Švedsku. Zoznámili sa, zobrali a potom emigrovali do Spojených štátov, kde som sa ja narodil e, spolu s mojimi dvoma sestrami. Najprv som prišiel do Lotyšska v roku 1984. V tom čase som e, chodil na strednú školu a bol som e, v tej poslednej utečeneckej lotiskej škole Münstri v Nemecku. Bol to úplne iný svet, bola to úplne iná krajina, všetko bolo sivé. Ľudia sa neusmievali na ulici, sovietskí vojaci boli všade, všetko bolo po rusky, neboli tam žiadne investície do infraštruktúry, či už to boli budovy alebo cesty. Videli ste, že všetko sa rozpadáva. potom, keď prišla solidarnosť e, v 80. rokoch e, v Poľsku a keď padol Berlínsky múr v roku 1989, tak aj našej krajine došlo k zmenám. V roku 1991 sme znova získali nezávislosť a za veľmi krátky čas sa nám podarilo rozvinúť demokratické inštitúcie, podarilo sa nám e, rozvinúť bankový systém, podnikateľstvo, trhové hospodárstvo v podstate od nuly a v roku 2004, iba 13 rokov potom, ako sme znova získali nezávislosť, sme sa stali členmi Európskej únie a NATO. Za niekoľko týždňov oslávime 15 rokov, odkedy sme sa stali členmi Európskej únie a môžem povedať mene svojej krajiny, že sme neoľutovali ani jeden jediný deň, odkedy sme sa stali členmi Európskej únie. A čo je teda Európska únia? prvom rade, a treba to zdôrazniť, že je to únia o hodnot slobody, demokracie, právnych štátov. Historicky sa rozpory riešili vojakmi, deštrukciou, tankmi, zbraniami. Ako to robíme dnes? Vedeme rozpravy, diskusie, hlasujeme, ale je to teda podstatne lepšie, než sa to robilo predtým. Európska únia je aj o hospodárskom rozvoji a v jadre e, celého tohto rozvoja je jednotný trh. Otvorením hraníc medzi našimi štátmi sme vytvorili jeden z najväčších trhov na svete. Viac ako 500 miliónov ľudí je v tomto jednotnom trhu, čo je zhruba ekvivalent Spojených štátov amerických a tie sa považujú za najsilnejšiu ekonomiku na celom svete. Ale v Európskej únii nie je všetko naozaj dobré. Všetci ako polici veľmi dobre vieme, že e, tu je veľmi veľa protieurópskych hnutí. Sú politici, e, ktorí ponúkajú veľmi jednoduché odpovede na veľmi zložité problémy. Vo všeobecnosti sa im hovorí populisti. Môj jednoduchý odkaz pre nich je nebojujte za populistov. Nemá to zmysel, ale snažte sa pochopiť, prečo ľudia počúvajú populistov, prečo sú nešťastní. Prečo sú teda ľudia nešťastní? Čo sa stalo? A vráťte sa späť o 10 rokov 2008-2009. Banka sa rozpadla eh, v USA. Dobre, z času na čas každá banka sa Eh, môže zrútiť. Vedie to k zmene cien po celom svete, predovšetkým v Európe. A to viedlo k ekonomickej kríze. To bola najväčšia od Veľkej depresie. HTP eh, v mojej krajine kleslo o takmer jednu štvrtinu. Eh, to bol najväčší pokles za posledné roky. Možno iné krajiny neboli na tom tak zle a potom prišla migračná kríza, nepokoje na Blízkom východe. To, čo začalo ako mierové revolúcie, sa zmenilo na krvavá revolúcia a potom utečenci, migranti. A výsledkom je to, čo by som nazval politickou krízou. Ľudia stratili vieru v systém. Je to pochopiteľné, že stratili vieru. Musíme im pomôcť znova získať túto vieru. Takže keď sa pozrite na voličov, aké sú ich hlavné obavy? ja povedala by som, že sú štyri pracovné miesta, spôsob života, teda berte to ako obavy z migrácie, životné prostredie a bezpečnosť. Keď hovoríme o budúcnosti Európy, musíte hovoriť o všetkých týchto štyroch problémoch. Čo teda pracovné miesta? Európska únia má mechanizmus na podporu eh, rastu počtu pracovných miest a tento mechanizmus sa nazýva jednotný trh. Ako dieťa e, som čítal Ezopovú bajku, v ktorej mal otec troch synov a dá palicu jednému z tých synov a povie zlom tú palicu, on ju zlomí. Potom dá synovi ďalšiu palicu, povie zlom tú palicu a zlomí tú palicu. A syn sa pýta, čo je na tom také ťažké. A potom dá synovi uh, niekoľko palíc a povie zlom ich teraz a nevie ich zlomiť. Potom to podá druhému bratovi, tiež ich nevie zlomiť a poda tieto palice tretiemu bratovi, tiež ich nevie zlomiť. Čo je teda poučením eh, tohto príbehu? Keď ste sami, môže vás hoci kto jednoducho zlomiť, ale keď ste jednotní, tak ste veľmi silní a to je tá krása jednotného trhu. Sú pred nami výzvy samozrejme na eh, jednotnom trhu. Je tu Čína, ktorá je na vzostupe a USA, kde administratíva si myslí, že musí zohrávať e, hlavnú úlohu pri organizovaní celosvetového obchodu. Čo Čína? Je to krajina, ktorá otvorene e, subvencuje svoje obrovské priemyselné odvetvia a e, prichádza do Európy s nespravodlivou výhodou. A Európania pritom nemajú rovnaký prístup na čínske trhy. Čo je odpoveď? Ja by som povedal, že odpoveďou na nekalú súťaž je niečo iné, len rozhodne nie protekcionizmus. My sa nemôžeme ubrať cestou Číňanov. Nemôžeme sa stať viac ako Číňania. Musíme žiadať, aby sa Číňania stali viac ako my, pokiaľ ide o otvorenie ich trhu my máme veľký vplyv ako únia a ako jednotný trh a tento vplyv musíme využiť, ale nie ako jednotlivé palice, ale ako ten zväzok palic, ktorý sa nedá zlomiť. V Európskej únii stále máme prekažky, ktoré musíme prekonať. A tie majú dočinenia s vnútornými prekážkami na jednotnom trhu jednak v digitálnej sfére, aj ako aj vo sfére služieb. Položte si otázku. Prečo najväčšie e, internetové spoločnosti prichádzajú z USA? Prečo nie sú európske? Myslím si, že odpoveď je zrejma. Američania majú dolár, majú federálnu vládu a federálny rozpočet a nemajú žiadne bariéry medzi jednotlivými štátmi USA. Majú trh, ale u nás my máme príliš veľa prekážok. Nemyslím si, že by sme mali ohýbať naše súťažné uh, pravidlá tak, aby sme vytvárali umelých šampiónov. Nie, musíme jednoducho búrať tie bariéry, eh, aby šampióny tu vznikali a aby sa mohli postaviť celému svetu, aby sa mohli postaviť Spojeným štátom americké, aby sa mohli ľahko postaviť aj Číne. Jeden z milníkov jednotného trhu je eh, finančný systém banky. Pred desiatimi rokmi bola likvidita najväčšou hrozbou pre banky. Tak sme vytvorili bankovú úniu, aby sme sa postarali o to, aby e, tu bol dohľad nad najväčšími bankami, aby to prostredie bolo, bolo bezpečnejšie aby tie banky tu stále boli, keď sa zajtra zobudíme. Že za tých posledných 10 rokov sa e, svet zmenil. Likvidita nie je e, najväčší problém, ale terorizmus v Európe a financovanie terorizmu je najväčším problémom. Ako sa to deje? Nelegálnymi finančnými prostriedkami, ktoré sa pohybujú v našich bankách. Takže potrebujeme e, pravidla proti e, praniu špinavých e, peňazí. Na posledných dvoch smernicách EML som pracovala s pani Sargenty. EML, teda legislatíva proti praniu špinavých peňazí, je e, legislatíva, ktorá má znižovať riziko prania špinavých peňazí. Na východe od Európy máme veľkú ekonomiku, Rusko a celé roky. Posledných 20 rokov peniaze z Ruska e, chceli uniknúť z tej krajiny. Prečo? E, pretože v Európe je bezpečne. E, nikto vám nemôže zobrať peniaze bez súdneho rozhodnutia. No a tie peniaze z Ruska chcú uniknúť a chcú prísť do Európskej únie. A Hovorím teraz o zločincoch, nehovorím o ľuďoch, ktorí chcú optimalizovať e, svoje príjmy. Hovorím teraz o ťažkých zločincoch, ktorí tu perú milióny eur. Lietajú ako e, jastraby nad zemou a hľadajú tie slabé ohnívka v reťazi a vedia, že v tejto krajine môžete urobiť toto, v tamtej krajine môžete urobiť zase tamto. A naša krajina bola tiež súčasťou tejto reťaze pranie špinavých peňazí je celorovský problém, nielen náš problém. Odkedy som sa stal premiérom, nemám už e, trpezlivosť, aby sme e, sa všetci spametali a e, všetko si tu vyčistili. Nie. Ja som sa pozrieť do práce. My budeme mať najlepší, najčistejší bankový systém v Európe a kedykoľvek vám poskytneme rady. Povieme vám veľmi radi, ako si vyčistiť svoj bankový systém. Ale viete, je to ako bojovať proti potkanom. Ja sa môžem postarať o to, že v dome nebudem mať potkany, môj dom bude čistý od potkanov. Ale čo mají susedia? Tí zločinci možno odišli z Lotyšska momentálne, ale žiaľ som presvedčený, že neodišli z Európy. Takže musíme vyčistiť celé okolie. Potrebujeme jednoducho dohľad AML Musíme mať tento prudenciálny dohľad, veľmi silný dohľad, ale je to veľmi dôležitý krok vpred. A ďalšia obava e, sa týka voličov, imigrácia, spôsob života. To sú ďalšie otázky, na ktoré nemáme jednoduchú odpoveď. Ja nemám jednoduchú odpoveď, nemyslím si, že niekto má jednoduchú odpoveď. Pravda je taká, že Európa je fantastické miesto na život a na prácu. Máme stabilné ekonomiky, máme stabilné demokracie, máme tu právne štáty, máme tu individuálne slobody a mnohí z našich susedov to nemajú. A ako rastie autokracia, tlak e, sa bude iba zvyšovať, tlak na to, e, že ľudia sem budú chcieť prichádzať do Európskej únie. Budeme sa musieť naučiť, ako si s tým poradiť. Moja krajina si tiež musela poradiť e, s imigráciou za 50 rokov ruskej okupácie e, prišlo 700 tisíc ľudí do Lotyšska. To je jedna tretina obyvateľstva, na sú iba 2 milióny. Bola to Moskva, ktorá robila v minulosti rozhodnutia, ktorá robila plne rozhodnutia za nás. My sme nemali spolu rozhodovaciu moc, nemohli sme e, vôbec rozprávať do toho, ako to u nás vyzeralo. Po získaní nezávislosti sme začali s jedným slovom, ktoré začína na písmeno I, integrácia. Musíte pracovať s ľuďmi, musíte pracovať na vašich vzdelávacích systémoch, musíte e, priviesť ľudí, imigrantov do svojej kultúry. Nemôžete proti tomu bojovať, nemôžete zastaviť ľudí, ktorí chcú prísť do Európy. My sme preferované destinácie a preto musíme pracovať na tom, aby sme integrovali týchto ľudí a môžeme urobiť niečo, aby sme zmiernili prílev ľudí a odpovedou je vonkajšia hranica Frontex. Toto je fantastický program, treba ho posilniť. Pretože ak môžeme našim voličom ukázať, že e, kontrolujeme vonkajšie hranice, tak potom môžeme mať e, voľné vnútorné hranice. A nebudeme mať takú situáciu, ako sme mali pred niekoľkými rokmi, e, keď sme mali v šengenskej zóne niekedy, teda kým ešte boli hranice, občas eh, bola rampa zavretá a nevedeli sme sa dostať na druhú stranu, ale my potrebujeme mať eh, pevné hranice zvonka, nie znútra. Budeme musieť financovať eh, utečenské tábory, to bude nevyhnutné. Budeme musieť financovať rozvoj ekonomík v tretích krajinách. Toto tiež bude nevyhnutné a budeme musieť pracovať na integrácii. Európa je úniou 28, ešte vždy 28 suverených krajín, s ich vlastnou totožnosťou. Je mimoriadne dôležité, aby sme si zachovali našu národnú totožnosť, našu národnú identitu, jazyky a kultúru. A robíme to prostredníctvom integrácie ľudí, ktorí prídu. Tí, ktorí prídu, sa musia prispôsobiť našim krajinám, pretože takto funguje svet a na tomto musíme pracovať. Ak môžeme ukázať, že vieme kontrolovať vonkajšie hranice, vieme integrovať tých, ktorí prídu, tak voliči budú o mnoho uvoľnejší a nebudú sa príliš trápiť touto otázkou. Tretia obava, životné prostredie. Klimatické zmeny. Nebudem hovoriť o tom veľmi podrobne. Je to naozaj reálne ľudia e, spaľujú uhlie, ropu a to prispia ku klimatickým zmenám. To musíme zastaviť. Legislatíva je úplne správna. Eh, vidíme, že emisie sa zvyšujú a musíme zastaviť tieto emisie. Ale máme problém. Nie všetky členské štáty majú rovnaký energetický mix. Moja krajina je za Švedskom. My sme takmer na úrovni 40 obnoviteľných zdrojov energie. Ale nie všetky štáty sú na tom eh, rovnako. My si nemôžeme jednoducho odmyslieť fosílne paliva. Niekto musí zaplatiť za ten prechod na obnoviteľné zdroje energie. To znamená, že potrebujeme trošku viac času na to. Bez ohľadu na to, ako rýchlo sa chceme pohybovať. Je tu jedna štruktúrálna zmena, ktorú musíme urobiť, aby tá zmena bola rýchlejšia. A opäť, viete, ja som osoba, ktorá rozmýšľa v intenciách jednotného trhu. Treba otvoriť energetický trh konkurencii. Musíte mať konkurenciu pre obnoviteľné zdroje energie. Zoberiem si jeden príklad. Trh s elektrickou energiou. Mnohé krajiny regulovali e, ceny elektrickej energie užívateľia použi- platia rovnako za elektrickú energiu pondel pondelok ráno, v nedelu večer, v stredu večer, vo štvrtok ráno. Jednoducho vôbec nerozmýšľajú nad tým, kedy majú zapnúť práčku, kedy majú zapnúť umývačku riadu. Je im to jedno. Nie sú nejako motivovaní, aby šetrili. Ale na tých trhoch, kde bola otvorená konkurencia, máte poskytovateľov služieb, ktorí regulujú e, ceny podľa toho, kedy používate tú energiu. A takýmto spôsobom môžeme zredukovať potrebnú kapacitu, aby sme naplnili e, špičkovú potrebu energie, pretože v tých špičkách budete motivovaní nepoužívať energiu, nebudete chcieť aby e, vaša chladnička bola o 1 alebo 2 stupne chladnejšia, ale pre vás bude môcť byť teplejšia, tak a keď to urobia milióny eh, domácností, tak potom dosiahnete dobrý výsledok. Jednoducho všade musí byť konkurencia. A štvrtá obava, bezpečnosť. To znamená rôzne veci pre rôznych Európanov. Keď e, myslia ľudia na bezpečnosť, tak e, myslia napríklad na nekontrolovanú migráciu a terorizmus. To je ďalšia hrozba. Na západe Európy možno najväčšou hrozbou teraz je nekontrolovaný Brexit. Nielen pre obchod, ale aj pre mier, napríklad v Severnom Írsku. To je skutočná obava. Ja som z Lotyšska a všetci vedia, že keď my myslíme na bezpečnosť, tak myslíme na Rusko. Rusko to je e, sused na našom východe, majú vládu, ktorá má jednu hlavnú politickú líniu a síce, že oni si myslia, že sú obkolesení nepriateľmi a že sú stále pod e, útokom, to ich dogma, o tom sú presvedčení a ich reakcia je oslabiť ich nepriateľov a teraz v Európe najväčšou hrozbou zo strany Ruska to nie je vojenská hrozba, je to hrozba, ale nie najväčšia. Máme na to, ale najväčšou hrozbou je, e, sú falošné, zavadzajúce e, informácie, klamstva. Žijeme vo svete smartfónov, všetci ich máme vo vrecku na stole a ja som si myslel, že pred pár rokmi, že mm, dezinformácie to je e, neobmedzený prístup k informáciám, keď napríklad si pripravujete prejav, ale e, ukázalo sa, že sociálne médiá sú skutočným nástrojom na šírenie e, propagandy a klamstiev a mm, čím ďalej tým viac ľudí sa neobracia na mass media, na e, vyštudovaných novinárov, ktorí si overujú svoje zdroje. Nie, e, obracajú sa na sociálne médiá a musíme preto mm, sa zamyslieť nad jednou vecou a síce legislatívnymi opatreniami na zaručenie toho, aby takéto platformy konali zodpovedne pristupovali tak k obsahu, ktorý šíria na internete. Naozaj je to e, trošku klská plocha, pretože je to na jednej strane zodpovednosť, na druhej strane cenzúra. Ja ako e, Lotyš nikdy nebudem podporovať cenzúru, pretože máme s tým skúsenosti z minulosti, ale naozaj treba tu nastoliť rovnováhu. O čo im ide? Ide o im o rozdelenie spoločnosti, aby sme mm, bojovali jedni proti druhým, aby sme sa nemali e, radi. Napríklad e, očkovanie, e, kto s tým začal, že to spôsobuje autizmus, za tým sú Rusi, oni to šíria. a má to veľmi vážne zdravotné dôsledky v Európe. Potom imigrácia, ďalší príklad. Aj za tým je Rusko. Brexit, e, veľmi sú do toho zapojení Rusi a máme e, tú bublinu sorož na východe Európy, vplyvná osoba, ktorá podkopáva e, náš spôsob života. Aj za tým je jeden jediný e, zdroj. Ak to neakceptujeme, tak nemôžeme ani proti tomu zakročiť. Ale pre bezpečnosť z vojenského hľadiska e, moja krajina investuje 2 e, HDP do e, zbrojárstva. E, sme súčasťou NATO. Myslím, že by to mali robiť všetci, ale to iba jedna strana mince a druhá, rovnako dôležitá, to je boj proti šíreniu takýchto falošných zavádzajúcich informácií. A tu treba aj legislatívne opatrenia. Čiže na záver, nebol by som lotišský politik, keby som nehovoril trošku aj o viacročnom finančnom rámci, sedemročný rozpočet, ktorý sa snažíme všetci nejak zošnurovať. Ja úplne súhlasím, tak ako tento parlament, že potrebujeme viac investovať do výskumu a vývoja v Európe, pomáhať tým mladým, pretože tak vznikne rast a bohatstvo v budúcnosti. To je veľmi dôležité. Ale rovnako dôležité je, že pri týchto investíciách e, sa nezameriame iba na zopár miest, ale na celú EÚ, pretože múdri ľudia sú všade v Európe. A celá Európa potrebuje rast, keď potrebujeme na excelentnosť, e, ale zameriame sa iba na pár krajín, tak si nepomôžeme. Takže áno, výskum a vývoj, ale naozaj v celej EÚ. To je veľmi dôležité. Potom súdržnosť, e, tá je veľmi dôležitá, ale musí byť inteligentná, musí by sa uistiť, že je tu konvergencia medzi tými e, chudobnými a bohatými regiónmi a v neposlednom e, rade polnohospodári v Európe Európsky rozpočet v minulosti bol hlavne o spoločnej polnosajskej politiky. Áno, ešte stále je to dôležité, ale máme tu teraz historickú príležitosť eh, napraviť eh, veľkú nespravodlivosť. Všetci polnohospodári pôsobná pôsobia na jednom trhu. E, tie ceny určuje trh. My dotujeme priamými platbami našich polnospodárov, ale aj tu háčik. My ich nedotujeme rovnako ani e, zďaleka nie a tie tri posledné krajiny ďaleké pod e, priemerom sú práve tri pobalské krajiny. E, je za tým matematický dôvod z e, konca 90. rokov, takže naši polnospodári konkurujú všetkým ostatným z EÚ a jediným spôsobom, ako to dokážu, je na úkor ich vlastného e, blaha. Takže ak budeme dotaho- dotovať, tak dúfam, že sa nám to teda podarí v ďalšom viacročnom